Dear colleagues, kolegovia, môžeme začať s ďalším bodom našho programu, čo je číslo 12. Elektronicky ste dostali odporúčania koordinátorov. Ak nemáte námietky, ich môžeme považovať za schválené a môžeme prejsť k bodu 13 nášho programu. To je výsledok kumulatívneho odhadu nákladov v oblasti chemického priemyslu REFIT. A tu by som vyzval komisiu pána Petinelliho, aby sa ujal slova a vysvetlil výsledok štúdie. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám, že vás môžem informovať s rámcom a predbežnými výsledkami Konečná verzia štúdie ešte sa schvaluje a potom bude zverejnená na našej internetovej stránke. Využil by som túto príležitosť, aby som zdôraznil to, že hovoríme o štúdiu, ktorú zadala komisia, ale vykonal ju nezávislý poskytovateľ služieb použitím zavedenej metodiky. Ako pri všetkých ďalších štúdiách, výsledky sú dôležitým vstupom pre našu ďalšiu prácu, ale nezavezujú Európsku komisiu. Je to štúdia poskytovateľa služieb. Externe zadaná štúdia nariadenie v oblasti chemikálií je nutné. Chemikálie musia byť náležite používané. Musia byť používané bezpečným Chemicals legislation is necessary and its benefits spôsobom. As for every legislation, na základe dôkazov uh, použitie chemikálií musí e, zohľadňovať aj konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, udržateľnosť. A pre tieto účely e, sme da, zadali e, štúdiu o celkových reglementačných nákladoch, ktoré znáša emický, e, európsky chemický priemysel. Kumulatívne posúdenie nákladov sa zameriava na náklady a nie na ďalšie dôsledky a výhody. E, táto štúdia preto nemôže byť posúdená osobitne, ale v súčas, ale len ako súčasť celého posúdenia regulačného rámca. Prebiehajú ďalšie štúdie a zaoberajú sa meraním prínosov a v určitom okamžiku celá analýza sa potom zlúči tie jednotlivé diely. Takže kumulatívne, začnem s kumulatívnym posúdením nákladov a potom vám ukážem, aká je komplementárnosť medzi touto štúdiou a ďalšími činnosťami, štúdiami. Neviem, či to vidíte, alebo či máte kopie. Chemický priemysel je veľmi zložitý sektor s mnohými podskupinami, väčšími či menšími. Všetky sú dôležité a prispievajú k ekonomickému rastu a zamestnanosti v EÚ. Náš chemický priemysel je podriadený mnohým právnym predpisom. Tu sme to rozdelili na sedem balíkov, to sú, ktoré vidíte v tých stĺpcoch. Radi by sme bývali pokryli všetky pododvetvia, ale to sa nedalo zvládnuť, takže sme sa zamerali len na tie, ktoré sú reprezentatívnejšie a pre ktoré sme dokázali získať dostatok spolahlivých údajov. Sú to modrom uvedené odvetvia a tie biele sme neštudovali. Samozrejme, že túto PowerPointovú e, prezentáciu dostanete potom k dispozícii. Tu by som vám uviedol predbežný výsledok našej štúdie. Pokiaľ ide o vývoj nákladov za roky 2004 až 2014, vidíme, že regulačné náklady rástli veľmi prudko rástli v roku 2007 až 2008, pretože REACH a CLP nadobudli účinnosť. Vidíme tu ten rast nákladov na uh, eh, ITS, povedzme fáza 3 ale ešte stále je to len odhad. Je veľmi ťažké dať do súvisu konkrétne oblasti s nákladmi na legislatívu. Niektoré náklady sa predvídali, druhé uvidíme až neskôr. Štúdia ukazuje, že v chemickom priemysle sú tri hlavné hnacie síly za regulačnými nákladmi. Emisie teda legislatíva emisia výrobného procesu, to je jedna tretina, potom legislatíva o chemických látkach 30 a bezpečnosť pracovníkov 4 Záver, ktorý z tohoto vidíme, je, že chemický priemysel je veľmi silne ovplyvnený rôznymi právnymi predpismi, nielen ričom. Do akej miery sú takéto náklady e, pro, proporčné zodpovedajú prínosom, sa teraz ešte nedá povedať. Treba to analyzovať osobitne. Ďalším zaujímavým výsledkom štúdie je varianc, variácia týchto nákladov a pridanej hodnoty pre niektoré odvetvia. Pesticídy, agrochemikálie, tento podiel predstavuje 23 a regulačné náklady sú menej dôležité napríklad v podotvetví umelých môd 3 Regulačné náklady ovplyvňujú ekonomické prežitie firiem a majú dopad na ich schopnosť investovať do budúcnosti, najmä ak takéto náklady neplatia ich konkurenti. Avšak ani tu ešte nevieme dospieť nejakému záveru konkrétnemu len z tejto štúdie, pretože nevieme presne o odpovede ani na to, aký má to dopad na konkurencieschopnosť a ako je vhodná legislatíva pre dosiahnutie našich cieľov. Tu by som chcel vysvetliť tie účely, rôzne účely a doplnenie medzi sebou, medzi kumulatívnym odhadom eh, nákladov a eh, kontrolou vhodnosti. Náklady kontrolu sa zaoberajú teda tými nákladmi v jednotlivých odvetviach, ale kontrola vhodnosti sa pozerá na celkovú efektívnosť, účinnosť, relevantnosť a súdržnosť našej konkrétnej špecifickej legislatíve. Nepozerá sa konkrétne na nejaké odvetvie. Čiže tu vidíme e, odvetvie a legislatíva ako dve rozdielne veci kumulatívne posúdenie nákladov, ďalej rozpracovalo metodiku na analýzu kumulatívnych nákladov európskej legislatívy a jej uplatnenia v chemickom priemysle. Výsledky možno použiť aj v prebiehajúcom E, prebiehajúcej kontrole vhodnosti legislatívy pre chemický priemysel inej ako REACH. Aby sme mohli na základe tejto analýzy nákladov dospieť politickým záverom, musíme stále lepšie rozumieť ešte, čo má dopad na efektívnosť legislatívy v chemickom odvetví. Treba sa podľa mňa vyhýbať priamým porovnaniam medzi spoločenským prínosom, regulačnými nákladmi európskej legislatívy. Regulačné náklady môžu totiž tiež predstavovať aj náklady pre spoločnosť, napríklad s formou straty pracovných miest, ale toto treba jasne preukázať v každom individuálnom prípade. Preto doplníme naše kumulatívne posúdenie nákladov o druhú fázu, ako to vidíte tu na tomto obrázku, kde budeme analyzovať rozdiely medzi regulačnými nákladmi v EÚ a regulačnými nákladmi v iných e, častiach sveta. Budeme analyzovať, či tieto majú dopad na konkurencieschopnosť e, európskeho chemického priemyslu. Ak budeme mať takýto Takže našu kumulatívnu štúdiu doplníme o druhú fázu, ktorá bude analyzovať rozdiely medzi regulačnými nákladmi v EÚ a tými v ostatných regiónoch a budeme tiež analyzovať, či to vedie k znevýhodneniu v hospodárskej súťaži európskych chemických podnikov. Ak budeme mať dôkaz, že je to tak, tak budeme musieť to zohľadniť a preveriť, či naša legislatíva naozaj zodpoveda účelu. Výsledky z kumulatívnej štúdie nám môžu už pomôcť na to, aby sme sa zamýšľali nad možným zlepšením legislatívy. Napríklad, ako veľa stoja, stojí, regula, stojí dodržiavanie legislatívy a koľko stojí príslušná E, ochrana. Vlastne to všetko sa bude robiť, aby sme zistili, aká je ekonomická udržateľnosť podniku a podnikov. Na záver môžem povedať, že našim hlavným cieľom je rozumieť, kde sú dôležité úzlové miesta pre ekonomickú udržateľnosť našich chemických podnikov. Zatiaľ máme totiž len pocity, ale teraz máme k dispozícii aj dôkazy a preto je dôležité pokračovať v tejto práci a vidieť regulačné náklady v širšom kontexte, náklady na reguláciu v širšom kontexte. Pokiaľ ide o pridanú hodnotu, 2 až 5 celkových nákladov možno považovať za relatívne málo, ale to môže rozbehnúť väčší rozsah ekonomického rozpetia, ktorý potrebujeme pre, pre investície a inovácie. To sú tie otázky, na ktoré budeme chcieť odpovedať v našej nasledujúcej štúdii. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a teraz som pripravený odpovedať na otázky. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a neviem, či sú tu medzi nami kolegovia, ktorí by sa chceli niečo spýtať. Nech sa páči, pán Poc. Ďakujem, pán predseda. Kolega z Európskej komisie povedal, že štúdia kumulatívnych nákladov je len časť, len čiastočka tej skladačky na posúdenie celej legislatívy v rámci refitu, ale chyba mi, mi tam jedna zásadná vec a síce, či popri takejto štúdii, ktorá je dosť komerčne zameraná a hovorí len o tom, ako je a ako chemickému priemyslu e, regulácia ublížila alebo nie, ale vhodnejšie by bolo zistiť, či chemický priemysel vyvoláva náklady verejnému sektoru a rozpočtom, či eventuálna neregulácia vyvoláva tieto náklady, lebo nebudeme regulovať. Lebo ak nebudeme dostatočne chemický priemysel regulovať, tak narastú náklady v zdravotníctve a ak komisia vehementne skúma, či náhodou chemický priemysel nedochádza k újme, tak paralelne by mala analyzovať, či chemický priemysel náhodou nevyvoláva ďalšie náklady verejným rozpočtom. To by ma zaujímalo a tiež ma zaráža jedna vec. Počul som, že štúdia je nezáväzná, že jej z veľa vec nemožno odvodiť a neurčitá. A poprosím vás, koľko taká štúdia stojí, keď hovoríte, že to nie je nič moc záväzné. Thank you very much. Miss... Ďakujem. Teraz pán Osling. Môžem sa pridať ku kolegovi. Otázka je totiž takáto hovoríte o konkurencieschopnosti chemického priemyslu v štúdii. To je možno kritérium, ale to odôvodňuje zadanie takejto štúdie, ktorá zanedbáva ostatné aspekty regulácie alebo ich neskúma. Ako to povedal kolega, napríklad tie náklady na, v oblasti životného prostredia alebo v zdravotníctve, ochrane zdravia, keď máme dobrú legislatívu, ale vy v svojej štúdii poukazujete len na náklady z regulácie. Áno, je to tak často, ale má to sugerovať verejnosti, že toto musíme teraz znižiť, lebo konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu tým trpí. To je nepotvrdené tvrdenie. Ako je to s chemickým priemyslom v Európe? Kvôli legislatíve sa im darí horšie. Takže podľa údajov chemického priemyslu si to nemyslím, že by náš chemický priemysel v dôsledku legislatívy trpel to, čo vy tvrdíte. Takže preto tá otázka, ako budú vyzerať ďalšie štúdie, ktoré by sa zaoberali povedzme pozitívnymi dopadmi európskej legislatívy a regulácia, nepoukazovali by len na tieto negatívne aspekty z toho, že máme reguláciu, ktorá, ako som to pochopil, predstavuje vysoké náklady, ale má to aj plus, aj prínos, osoch, a posilní to aj konkurencieschopnosť chemického priemyslu, keď máme posúdenie vplyvu na životné prostredie. To je plus. Mám ešte jednu otázku. S akými údajmi ste vlastne pracovali? Aké štatistické údaje boli základom štúdie? To ste tu vôbec nehovorili. Takže prepačte, ja si myslím, že výbor tu má jasný postoj a my považujeme to, čo robíte, za troška zbytočné. Napriek tomu ste zadali túto štúdiu, ale ten výsledok nepovažujeme za primeraný. Sú tu ďalší, ktorí by sa chceli vyjadriť? Nie. Takže môžeme požiadať komisiu, aby zareagovala. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o štúdiu, ako som povedal na začiatku, táto štúdia je len jedným kúskom v širšom posúdení, ktoré spraví komisia. Budeme mať kontrolu preverenie vhodnosti legislatívy. Tam budú všetky dôsledky aj prínosy e, na národnej úrovni, pre, ktoré vyplývajú z ríču pre národné štáty. Ďalej tu bude posúdenie legislatívy RIČ, lebo toto si vyžaduje samotná legislatíva. Takže až keď budeme mať globálny obraz, až potom môžeme prísť so závermi. Ako som povedal na začiatku, je to len jeden stavebný kameň. Pokiaľ ide o samotnú štúdiu, tak ako pri každej štúdii, ktorú robí inštitúcia, špecializovaná na, na technickú oblasť, tu na je to chemický priemysel, tak je to spoloč, bežný nástroj pre komisiu a štúdie sa robia nie preto, aby sme mali závery, ale štúdie sa pripravujú preto, aby sme mali informácie, faktické informácie. To je to, čo táto štúdia vyžaduje. Chceme mať údaje o kumulatívnych nákladoch tejto legislatívy ale to nie je úlohou dodávateľa, aby v svojej štúdii prišiel k záverom alebo odporúčaniam. Ich úlohou je poskytnúť informácie a komisia bude pracovať s týmito informáciami z týchto posúdení a potom príde v rámci e, previerky vhodnosti s výsledkami do parlamentu. Pokiaľ ide o náklady, je to okolo 350 tisíc eur a myslím, že takto som odpovedal na všetky otázky, ktoré tu zazneli. A chcem zdôrazniť, že je to len jeden stavebný kameň v rámci celej kontroly vhodnosti. A ten fitness check kontrola vhodnosti potom posúdi, vyhodnotí všetky prínosy e, legislatívy upravujúcej chemické odvetvie. Samozrejme, že je tu veľa prínosov, že máme takúto legislatívu. Je to úplne potrebné, o tom nikto nepochybuje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte pán Oslík, nech sa páči. Ale neodpovedali ste na moju otázku, čo bol štatistický základ štúdie, odkiaľ máte údaje a z čo ste vychádzali. To sú údaje z odvetvia, alebo sú to údaje získané štúdiom, výskumom? Skôr ešte pán Poc má jednu otázku. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je tu jedna doplňujúca otázka. Vždy som si myslel, že pre takéto zisťovania faktov má komisia GRS. Prečo sa to teda zadalo von, ak máte GRS, ktoré dokáže realizovať takúto štúdiu. A vy ste zaplatili 350 tisíc eur za to, za to, čo by mohlo urobiť GRS, GRC. Chcem vysvetliť, že keď komisia žiada štúdiu od GRC, tiež platíme GRC, Štúdia GRC nie je zadarmo, pretože musíme preniesť peniaze z našeho rozpočtu do GRC, tak ako pri vonkajšom dodavateľovi. Žiaden rozdiel. Pokiaľ ide o sumu, tá bola, zákazka bola udelená prostredníctvom normálneho postupu verejného obstarávania. Čiže dodržiavali sme zásady verejného obstarávania. Aj GRC musíme platiť. Tak z tohto pohľadu tu nie je rozdiel. Pokiaľ ide o metodiku, štatistika k týmto údajom neexistuje. Takže e, e, dodávateľ štúdie zozbieral tieto údaje na základe otázok firiem, ktoré sa analyzovali. Takže to sú informácie samotných firiem a i z vnútorného účtovníctva firiem. To bola tá najlepšia možnosť informácií, akú sme mohli získať. Tieto informácie nie sú verejne dostupné, nie sú to štatistické údaje, čiže dali sa jednoducho zistiť len výskumom u samotných firiem. Ďakujem pekne za odpovede. Neviem, či sú kolegovia spokojní s nimi alebo nie. Dobre, je to tak. A teraz môžeme ukončiť tento bod a môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Poďakujeme sa komisii za to, že prišla a môžeme prejsť na ďalší bod. Je to prezentácia štúdie politického oddelenia o trestných činoch s voľne žijúcimi zvieratami a e, voľne rastúcimi rastlinami. Pán Stefan Sina z Ekologického inštitútu a jeho kolegyňa, aby nám predstavili túto štúdiu. Máte zhruba 10 minút e, na prezentáciu štúdie. Nech sa páči. Môžete začať s prezentáciou. You, chair, ďakujem pekne, pán predseda, za predstavenie a ďakujem aj za pozvanie, aby sme predstavili štúdiu o trestnej činnosti s voľne žijúcou faunou a flórou. My sme obaja z Ekologického inštitútu so sídlom v Berlíne. Koordinovali sme túto štúdiu, ako vidíte na priesvitke. Vypracovali ju projektové konzorcium, ktoré postávalo z viacerých inštitúcií a viacerých osôb. Cieľom tejto štúdie bolo zabezpečiť, poskytnúť určitý prehľad aktuálneho stavu trestných činov v Európe v tejto oblasti a potenciálna úloha EÚ ohľadom efektívnej implementácie nedávno prijatých politík, e, priestoru na zlepšenie a potenciálny prínos e, akčného plánu EO o ochrane e, života o voľnej prírode. Viete, že komisia medzi tým schválila tento akčný plán 26. februára tohto roku. Niekoľkými slovami k metóde, ktorú sme použili pre túto štúdiu. Samozrejme sme naštudovali akademickú a rodnú litera, o, a úradné dokumenty, spravili sme internetový prieskum 25 členských štátov, ale žiaľ dostali sme veľmi, zop, veľmi málo odpovedí. Pripravili sme e, syntézu dát z databázy E-Twix, kde sú centralizovane zhromažďované údaje o nahlásených zabaveniach e, členských štátov a spravili sme dôkladnú analýzu e, po jednotlivých štátoch. E, robili sme interviu s národnými odborníkmi, a to piatich krajín, Nemecko, Holandsko, Polsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. A tieto správy za jednotlivé štáty sme zverejnili samostatne, oddelenie od samotnej štúdie. A uh, na záver sme vypracovali odporúčania na základe našich vlastných zistení samozrejme, ale na základe ďalších zistení, napríklad zistení z projektu e-face, výskumného projektu o tzv. environmentálnych trestných činoch. Je to nedávna štúdia a niektorí e, ktorí sa podielali na našej štúdii, sa podielali aj na tej druhej štúdii. Takže pokúsim sa stručne prebehnúť našimi závermi a odporúčaniami. EÚ je ako cieľovou stanicou, tak aj tranzitným regiónom e, na obchod s výrobkami e, e, voľne žijúcej fauny a flóry. Týka sa to v podstate cicavcov, ale aj um, e, lekárskych výrobkov um, a iných zvierat. Um, obchoduje sa vo veľkom pre všetkým Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo. Tie trendy za posledné roky sú viac menej nemenné. Stále väčší dôraz sa kladie na e, zasielacie centra, alebo teda adresné centra, predtým to boli letiska ale teraz stále väčší význam e, majú v podstate centra s adresami, kde sa zasielajú tieto výrobky a internet. E, v štúdii sme identifikovali také štyri hlavné obchodné trasy. Prvá to sú veľké cicavce ako slony a ostatné z Afriky do Ázie cez EU obchodné centra. Druhá to je pašeráctvo e, na pobreží Eh, obchod s domácimi zvieratami, eh, s domácimi miláčikmi v EÚ a eh, vtáky z juhovýchodnej Európy, voľne žijúce do južnej Európy a potom ruský a azijský vývoz sa pašuje cez východoeurópske pozemné trasy. A k poslednému bodu azijský export čo tým máme na mysli? Väčšinou sú to alternatívne lekárske produkty, z cicavcov, ktoré boli dovážané e, do Ázie cez EU centra a vracajú sa potom ako spracované lekárs, e, e, lieky, alternatívne lieky, kde Európa je destináciou. S ruským, ruskou trasou to jednoduché nemáme veľa vedomostí ohľadom krajín destinácie, čiže na ďalšej prísidke vidíte tieto hlavné trasy červené šipky sú tie hlavné obchodné trasy, ktorými sa pašuje slonovina, ehm, kožušiny, ehm, zelená, to je letecká trasa. Zelená to sú teda vtáky a modrastá Fialová, to eh, je ruská trasa a azijské ex- produkty exportu. Teraz prejdem na legislatívu a jej uplatňovanie. Regulačný rámec EÚ sa e, zdá byť dostatočný. Eh, veľkým problémom je dostatočná a nerovnaká miera presadzovania tejto legislatívy v EÚ. E, E, sankcie sú rôzne a často nízke, chýbajú zdroje, technické zručnosti, znalosti, odborné znalosti policajných zložiek e, a justičných orgánov. A nízka priorita, e, teda orgány presadzujúce právo venujú nízku prioritu tejto, tomuto typu trestnej činnosti. Máme málo informácií z členských štátov o sankciách a navyše tie sankcie sú veľmi e, rozdielne medzi členskými štátmi. Takisto máme málo informácií o úrovni a kvalite spolupráce e, agentúr alebo teda orgánov ako na medzinárodnej, tak aj na domácej úrovni. Čo sa týka organizovanej trestnej činnosti a prania špinavých peňazí, ich relevantnosť e, je rozdielná, závisí to od členských štátov. V mnohých členských štátoch sme nezískali žiadne dôkazy o tom, že veľkým problémom bol práve organizovaný trestný či napranie špinových špinavých peňazí, ale tu máme málo empirických poznatkov. Na druhej strane potenciál prí, potenciálny prínos akčného plánu EÚ o v súvislosti s eh, trestnými činmi, s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami, bol uznaný ako vysoký tento potenciál teda ak, akčného programu na rovni EÚ. A teraz e, veľmi stručne naše odporúčania. Je to zoskupené podľa tém, predovšetkým stanovanie priorít, e, tento trestný čin by sa mal dostať na popredné prioritné miesto e, e, v agende, aby boli na to vyčlenené dostatočné zdroje e, na politické a na praktické úrovni. Na politické úrovni je dôležité nielen hovoriť iba o slonoch a ďalších iných veľkých cicavcov, ale aj o iných zvieratách, ako napríklad o plazoch. A ďalším prvkom stanovenia priorít je najlepšie využívanie uh, E, obmedzených zdrojov tým, že sa robia kontroly cieľene napríklad. Ďalšou témou je zníženie dopytu. Na úrovni EÚ sme e, odporúčili identifikáciu stratégií pre zníženie dopytu e, zo strany EÚ spotrebiteľov, predovšetkým čo sa týka obchodu s domácimi miláčikmi a v takisto znížiť e, dopyt aj v tých hlavných spotrebiteľských krajinách. Špecializácia je ďalšia téma. Tu odporúčame, aby sa pracovníci špecializovali, aby mali špecializovanú odbornú prípravu, aby na všetkých úrovniach boli špecializované útvary. Spolupráca to je ďalšia téma. Silnejšie zapojenie Eurojustu a Europolu to by posilnilo koordináciu a cezhraničné činnosti a financovanie kľúčových aktérov, napríklad e, siete presadzovania práva. Ďalšou veľmi dôležitou témou je evidencia údajov a prístup k údajom. Eh, je to dôležité mimochodom aj na lepšie cielené kontroly a tu odporúčame, eh, aby sme povzbudili alebo zaviedzali členské štáty, aby skvalitnili eh, zber a výmenu údajov. A teraz téma sankcií. Tu je jasné, že miera sankcií pre tento trestný čin musí odrážať závažnosť týchto trestných činov. Odporúčame členským štátom, aby pri, e, išli na to cez prístup e, tzv. toolbox, aby použili celú skrinku možných nástrojov na jednej strane, teda trestnoprávne postihy, ale aj administratívne sankcie. Mm, ďalšou témou je harmonizácia sankcií. To je veľmi zložitá téma, ktorá si vyžaduje množstvo úvah a diskusí, ale ak máme na mysli harmonizáciu sankcií, tak by to malo ísť v rámci smernice e, o environmentálnych trestných činoch a nie len špecializované na trestné činy s voľne žijúcimi rastlinami a zvieratami. EU akčný plán máme tu určité odporúčania v našej štúdii a mnohé veci zodpovedajú e, tomu, ako k akčnému plánu, ktorý komisia schválila vo februári. Napríklad sme odporúčili zamerať sa nie len na presadzovanie, ale aj na prevenciu a globálne partnerstva. EU e akčný plán a jeho oznámenie na rade v rámci toho sa v podstate žiada, aby členské štáty schválili tento akčný plán. To upozorňuje na politickú prioritu. My v európskom pláne sú e, sankcie a sú tam aj presné lehoty na postup monitorovania. Čo sa týka konkrétnych opatrení, je tu veľké zbližovanie medzi našimi odporúčaniami a akčným plánom a lišíme sa skôr v detailoch. Spomenul by som na záver jednu vec. Efektívnosť akčného plánu EÚ závisí od primeraných dlhodobých politických záväzkov a zdrojov, ktoré sú určené na tieto účely. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. And now I ask to the colleagues who want to... Ďakujem pekne. Poprosím kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Uh, Miss uh, Thank you, chair. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za túto štúdiu a za jej prezentáciu, za prezentáciu zistení. E, som členom skupiny Európsky poslanci za ochranu voľne, života vo voľnej prírode. Už bojujeme dlhšie za Európsky akčný plán e, na boj proti pašero, pašeráctvu a obchodovaniu e, a trestným činom v tejto oblasti. A konečne komisia má plán, akčný plán pre e, voľný život v prírode. Myslím si, že už bolo na čase, aby sme ho mali, no tento akčný plán nie je až taký ambiciózny, ako by mohol býval byť. E, súhlasím s väčšinou vašich zistení a pochopil som, že vaše hodnotenie situácie sa nevzdialuje príliš od hodnotenia komisie, že teda existujúci legislatívny rámec je vhodný, správny a zodpovedá situácii a je dostatočný na to, aby sme bojovali proti tomuto typu trestnej činnosti. E, súhlasím aj s tým, že v rámci právneho rámca máme obrovský manevrovací priestor aby sme lepšie konali, postupovali proti tomuto, týmto trestným činom a e, pašeráctvu, e, odbornou prípravou zamestnancov, lepším financovaním, lepšou vybavenosťou e, a tak ďalej. Avšak som presvedčený, že budeme potrebovať ďalšie legislatívne aktivity a to má byť efektívne. Ak máme efektívne bojovať proti tejto trestnej činnosti. Ako vaša štúdia, tak aj akčný plán komisie uvádzajú jednoznačne, že nedostatok harmonizácie legislatívy, ale hlavne e, nedostatok efektívnych sankcií, to sú veľké prekážky efektívnosti tohto boja. Myslím si, že tu potrebujeme určitú harmonizáciu mm, reglementácie v členských štátoch a potrebujeme náležitý systém sankcií v Európe, ktorý môže v podstate stíhať tie skupiny a tie osoby, ktoré páchajú túto trestnú činnosť e, a sa podielajú na tomto špinavom obchode. Chcel by som upozorniť aj na to, že E, nezákonné obchodovanie a táto trestná činnosť e, v podstate nemôžeme k tomu pristupovať tak oddelene. E, vždy hovoríme o systémovom prístupe, ale naozaj trestné činy v tejto oblasti sú prepojené na organizovanú trestnú činnosť v iných oblastiach. Páchanie trestnej činnosti, pašeráctvo, E, pašovanie zbraní, e, ľudí a podobné veci. Takže musíme harmonizovať nielen reglementáciu a aktivity členských štátov v oblasti trestnej činnosti s voľne žijúcimi rastlinami a e, živočíchmi, ale musíme bojovať proti týmto trestným činom spolu v boji s ďalšími typmi trestnej činnosti a organizovanej trestnej činnosti v iných oblastiach, pretože e, navzájom to veľmi poprepájané a niekedy sú to tie isté skupiny, ktoré zarábajú z pašovania drog e, či zbraní, e, pôsobia aj v trestnej činnosti s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami. Takže myslím si, že toto je potrebné zohľadniť. Ide o korupciu Samozrejme je dôležité vyškoliť, odborne pripraviť orgány a pracovníkov, ktorí majú v kompetencii boj proti tejto trestnej činnosti, ale podobne ako v mnohých ďalších oblastiach, aj v tejto oblasti sa musíme jednoducho e, postaviť z oči voči tomu, že korupcia je hlavným problémom ktorý stiažuje alebo e, bráni efektívnemu boju proti tomuto trest, tejto trestnej činnosti, pretože jednoducho e, páchateľom trestnej činnosti nehrozia nejaké závažné sankcie zo strany e, orgánov, ktoré sú skorumpované. Takisto sú tu rozdiely medzi existujúcou legislatívou v jednotlivých štátoch, čiže tu by sme mali zalatať tieto diery. A Keď hovorím o podpore pre orgány v štátoch pôvodu, to je dôležité a musíme to robiť, ale niekedy máme rovnaké problémy aj v rámci EÚ. A spomenuli ste východoeurópsku trasu pašovania e, rastlín a zvierat. E, väčšinou to nie je v strede záujmu, pretože tam sa ľudia zameriavajú skôr na stredomorskú trasu, pašovania exotických zvierat z Afriky či Južnej Ameriky, ale východoeurópska trasa je takisto veľmi dôležitá, predovšetkým z Ruska, ale aj medzi EÚ a Východnou Áziou. Obchoduje sa oboma smermi a je to práve touto východoeurópskou trasou a členské štáty v tejto časti EÚ niekedy naozaj nemajú dostatok peňazí na financovanie orgánov, nie sú tam žiadne efektívne aktivity boja proti korupcii a pracovníci ani nie sú náležite vyškolení. Ešte posledné dve veci. Chýbajú tu národné akčné plány. Ja som veľmi rád, že máme Európsky akčný plán proti tejto trestnej činnosti a pašeráctvu a vo väčšine členských štátov jednoducho chýba akýkoľvek akčný plán a bez toho len samotný Európsky akčný plán nemôže efektívne pôsobiť, takže musíme tlačiť členské štáty k tomu, aby oni prijali podobné akčné plány. A už naozaj posledná pripomienka. Ide o to, aby sme prepojili boj proti tejto trestnej činnosti s našimi cieľmi E, mm, udržateľných rozvojových cieľov. Niektoré tieto udržateľné rozvojové ciele OSN práve sú zamerané na boj proti e, pašeráctvu a nezákonnému obchodu s vzácnými rastlinami a zvieratami. A mali by sme harmonizovať naše úsilie aj v rámci SDG spolu s orgánmi OSN a EU snahami v boji proti tejto trestnej činnosti. Ale ďakujem za prezentáciu a dúfam, že najbližších niekoľko rokov uvidíme, ako sa e, akčný plán EÚ premietne do reality. To bude kľúčová otázka, pretože stratégií a dokumentov máme viac ako dosť. E, skutočnou otázkou je to, ako sa tieto veci implementujú. A dúfajme, že spolu s členskými štátmi EÚ e, efektívne zrealizuje akčný plán a budeme efektívnejšie bojovať proti pašeráctvu a trestnej činnosti obchodovania so vzácnými alebo nežijúcimi rastlinami a zvieratami. Ďakujem, pán predseda. Podľa Európskej komisie 8 až 20 miliard eur každoročne E, sú ako zisky organizovaného zločinu v rámci obchodovania s divokými živočišnými drhmi. To je aj viacej ako obchodovanie alebo porovnateľné ako obchodovanie s drogami či s ľudskými bytostiami. A vieme, že neexistujú zázračné riešenia. Obvykle je možnosť medzi absolútnym zákazom a pragmatickým prístupom, aby sme obmedzili zlo. Ak by sme vychádzali napríklad z lovu na slony v Afrike, a to dokážeme jedine vtedy, keď sa zabrani divokému pytliactvu a keď sa umožní lov, nie, e, e, lov slonov niekoľkým polovníkom legálnym spôsobom. A rovnako treba postupovať v prípade správy lesa. Treba zabezpečiť ochranu chránených oblastí, ale bolo by rozumné e, sa venovať aj tým nárazníkovým oblastiam, aby sme účinnejšie ochránili najcitlivejšie oblasti. Ochrana živočíšnych druhov môže byť e, účinná jedine, keď je realistická. EÚ prijala v derivovanom práve záväzné ustanovenia ako medzinárodné dohody, ktoré sú už v platnosti. A skôr, než by sme mali mať len dobré svedovie, mali by sme dohliadať na to, aby všetky krajiny prijali rovnaké záväzky a aby sa aj tieto skutočne aplikovali. Thank you very much. Now, Ďakujem pekne, pán Poc. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi storúčne spomenuli ste že ste spolupracovali s piatimi krajinami. Je to veľmi dôležité, pretože presadzovanie práva e, zabezpečujú členské štáty, takže to sa nedá robiť na európskej úrovni. A teda moje odporúčania, neviem do akej miery ste sa napríklad E, pýtali, aké sú skúsenosti v Českej republike, pretože my sme celkom úspešní pri presadzovaní e, tejto legislatívy. Zabávajú sa zvieratá. Mm, e, jednoducho sú tu úspechy. Takže neviem, prečo ste použili, alebo ste hovorili iba s piatimi krajinami v EÚ. A už kolega sa dotkol tejto témy, mojej otázky, sformulujem to presnejšie. Je zákonný obchod na podporu tejto trestnej činnosti, alebo je to ako prevencia, keď hovoríme o udržateľnom love a tak ďalej. Je to skôr na podporu, keď vytvoríme oficiálny trh. Podporuje to e, páchanie ďalšej trestnej činnosti, alebo to pôsobí preventívne a bráni to páchaniu ďalšej trestnej činnosti. Ďakujem. Mm, pýtam sa, či ešte niekto má nejaké otázky? Nie? Takže potom môžeme dať opäť priestor autorom, aby zodpovedali na tieto otázky. Nech sa páči. Ďakujem. Dve otázky zazneli priamo a potom ďalšie veci sa týkali našich pripomienok, takže aj kolega na ne zareaguje. Predovšetkým, čo sa týka tej otázky, prečo 5, 5 krajín a prečo sme preskúmali do hĺbky len tých 5 krajín. Chcem pripomenúť, že sme nesudovali iba týchto 5 krajín, zisťovali sme, aké sú správy CITES 25 členských štátov a robili sme aj prieskum medzi pracovníkmi 25 členských štátov 5 e, krajín sme preskúmali do väčšej hĺbky, kde závisí to od toho, koľko máte času a koľko máte peňazí, aby ste zrealizovali takúto štúdiu. A potom sme sa snažili v podstate mať reprezentatívnu vzorku rôznych členských štátov. Napríklad aj preto, že ich identifikovali odborníci ako huby, ako tie centrá pre trestný čin, alebo boli identifikované ako veľmi dobré pri presadzovaní práva Samozrejme, mohli sme vybrať aj iné krajiny, e, vždycky je potrebné si proste nejako vybrať, ale my sme si vybrali tieto krajiny, pretože boli akýmsi reprezentantami aj iných členských štátov EÚ. E, zazneli tu ďalšie aspekty otázka organizovanej trestnej činnosti. E, keď sme študovali literatúru, zistili sme, že mnohé štúdie potvrdzujú prepojenie medzi organizovanou trestnou činnosťou a trestnou činnosťou s voľne žijúcimi rastlinami a zvieratami. E, keď sme robili interviu s odborníkmi v niektorých štátoch, tí sa konkrétne vyjadrili v tom smysle, že si nemyslia, že organizovaná trestná činnosť je u nich problém e, napríklad e, v súvislosti s týmto touto oblasťou trestných činov, napríklad v Nemecku a Holandsku. Čiže možno v niektorých štátoch EÚ tomu tak je, môže to byť aj v tretich štátoch, ale nemali by sme predpokladať, že to je univerzálny problém vo všetkých členských štátoch EÚ. Potom tu bola otázka akčných plánov a to, či by členské štáty mali mať alebo nemali. E, vždy je dobré dať prioritu Eh, trestnej činnosti, boju proti tejto trestnej činnosti a mať akčný plán. Takisto boli iné štúdie eh, tých štátov, ktoré už majú akčný plán boja proti tejto trestnej činnosti. Eh, niektoré majú, niektoré nemajú, ale možno stojí za spomenutie aj to, že pre niektoré členské štáty to bolo skôr zámerné rozhodnutie nemať takýto akčný plán. Vyhodnotili situáciu a povedali si, máme iné nástroje a už robíme dosť. Takže sme prijali rozhodnutie nemať akčný plán. Takže ak nejaký členský štát nemá akčný plán, musíme preskúmať prečo. Či je to preto, že to nie je prioritná téma, alebo preto, že majú iné mechanizmy na prácu. A odovzdám slovo kolegovi. Ešte jedna vec, prepačte. Ešte som chcela povedať niečo o sankciách a hovoril sa tu o tom. Kolega predtým spomenul, že Mm, sme nevyjadrili jednoznačné stanovisko za harmonizáciu sankcií pre tieto trestné činy. Chcela by som vysvetliť eh, logiku. Eh, keď sme zisťovali, aké sú sankcie, a sankcie, ktoré naozaj sa uvalujú za tieto trestné činy, zistili sme, že sú veľmi vzdialené od zákonného maxima E, čo platí pre všetky členské štáty. To znamená, že ak by súdy chceli uvalovať prísnejšie sankcie, mohli by. A ak zákonné maximum by bolo vyššie, to by naozaj nezaručilo, že sa budú aj uvalovať prísnejšie sankcie, alebo že situácia medzi členskými štátmi sa zjednotí. Takže musíme sa skôr zamerať na presadzovanie e, toho, čo máme a nie na to, aby sme dali niečo na papier, čo v realite to až tak veľa nezmení. A ešte jedna ďalšia vec. Dôvod, pre ktorý sme odporúčili to, že ak hovoríme o harmonizácii sankcií, ak vôbec by sme o tom mali hovoriť, malo by to byť v kontexte en, smernice o environmentálnej trestnej činnosti nie je iba trestná činnosť s voľne žijúcimi rastlinami a zvieratami, pretože tu ide o koherentnosť vnútri členských štátov a koherentnosť medzi témami. Čiže ak chceme harmonizovať sankcie, tak by sa to minimálne malo robiť v kontexte environmentálnej trestnej činnosti vo všeobecnosti a nie iba v tejto téme trestná činnosť s voľne žijúcimi e, zvieratami a rastie len preto, že sú tu rôzne režimy, ktoré jednoducho spolu nezapadnú. EU akčný plán a to, že nie je až tak ambiciózny, ako by mohol byť, no samozrejme, to nebola naša úloha, nemali sme hodnotiť akčný plán ktorý ešte nebol schválený, e, keď sme e, uzatvárali našu štúdiu. Keď to porovnám s odporúčaniami z roku 2007, je tu dosiahnutý pokrok a to sa netýka len presadzovania práva, ale aj iných zložiek, ako je prevencia a globálna perspektíva. V každom prípade je tu pokrok a takisto sú dôležité aj časové sledy a monitorovanie, pretože vždy môžete mať nejaký nový akčný plán a množstvo ďalších plánov, ale ostane to na papieri a v konečnom dôsledku tu pôjde o to, či v reálnom živote sa veci uplatňujú alebo nie. Či už máte alebo nemáte národný akčný plán. Samozrejme, národné akčné plány by boli užitočné, ale dá sa to implementovať náležite aj bez takýchto akčných plánov. Monitorovanie a sledovanie, to sú dôležité témy. Ďalšia legislatíva, my nehovoríme, že ďalšia legislatíva by bola nadbytočná, my sme len chceli, a napríklad sme uviedli, že mnohé zainteresované strany povedali, že legislatíva je veľmi zložitá, e, čo sa týka tejto problematiky, že nie je vždy ľahko pochopiteľná a že sú tu eventuálne určité medzery, ktoré by sa dali vyriešiť napríklad čo sa týka toho, že obchodníci v podstate často prepašujú zvieratá z voľnej prírody pod zámienkou, že to sú zvieratá, ktoré vyrastali v zajati. A musím povedať, že všeobecne sa dá povedať, že legislatívny rámec vyzerá byť, zdá sa byť vhodný, ale že je tu obrovský problém s jeho presadzovaním, takže prioritou by malo byť skôr presadzovanie už existujúcej legislatívy a nie vytváranie novej legislatívy, kde eventuálne opäť budete mať ten istý problém s jej presadzovaním. Okay, and I think then... Dobre, takže potom tu ešte ostáva otvorená otázka toho, aký je vzťah medzi zákonným a nezákonným obchodovaním. Eh, ak eh, zrušíme zákonné obchodovanie, či to zruší aj nezákonné obchodovanie, no je to veľmi široko koncipovaná otázka na zodpovedanie a môže to byť veľmi špecifické pre rôzne štáty a pre rôzne druhy, pretože aj motivácie, prečo sa obchoduje, tie sú rozdielne. Ľudia to robia pre zisk, eh, eh, pre zberateľské účely, pretože sa zaujímajú o vzácne druhy. To nemusí byť vždy rovnaké. Eh, na základe interviu, ktoré sme robili, môžeme povedať, že samozrejme presadzovanie práva sa stiažuje aj tým, že niekedy tie isté druhy môžu byť chované v zajati a preto sa s nimi dá zákonne obchodovať a tie isté druhy dá sa s nimi obchodovať aj nezákonne. Je to otázka presadzovania práva, pretože to vyžaduje veľa vedomostí a e, pracovných, teda ľudí, aby sa dalo rozlíšiť, e, čo je čo a kto je kto E, takisto sa tu už hovorilo aj predtým o e, boji proti tomuto týmto trestným činom v súvislosti s udržateľnými rozvojovými cieľmi. Takisto to je v súvisí s otázkou príjmov krajín pôvodu. Čiže je to zložitá problematika, e, v ktorej zohrávajú úlohu mnohé faktory. Všeobecne sa dá však povedať, že ak sa pozrieme na iné sektory trestnej činnosti, kde sa obchodovanie s určitými produktami je zakázané, to nutne neznamená, že sa to zastaví, keď je to postavené mimo zákon. A ja si teda nemyslím, že ak by sme e, zastavili zákonný obchod e, s m, mm, rastlinnými a živočišnými druhmi z voľnej prírody, že by sme zrušili aj nezákonný obchod. Je to zložité, musíme sa pozrieť na to, ktorá krajina, ktorá vec a tak ďalej. Ďakujem pekne. Je tu ešte ďalšia požiadavka od podpredsedu. Má ďalšiu otázku. Áno, ja som sluboval, že nebudem hovoriť veľmi dlho. Chcem len zareagovať na to, čo ste povedali že možno presadzovanie je dôležitejšie ako príprava novej legislatívy. Ale niekedy tie dve veci navzájom súvisia. Napríklad v Maďarsku u mňa máme pomerne prísne trestné právo v oblasti environmentálnej trestnej činnosti, áno, to je tento kontext, ale nie, nie je úplne jasné, ako e, to môžeme uplatňovať na otázky trestných činov s voľne žijúcimi druhmi. E, je to skôr zamerané na vnútroštátne poškodenie e, prírody a ak prokuratúra alebo súdy to vnímajú ako pašovanie alebo obchodo, nezákonné obchodovanie, z, že to spadá pod environmentálne trestné právo, to by stačilo. Ale v podstate to nerobia. A možno, že by sme mohli tlačiť na presadzovanie práva, ale takisto aj objasňovanie legislatívy, to, čo sa má uplatňovať, že sa majú uplatňovať prísne ustanovenia trestného zákona aj na e, obchodovanie, nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi e, e, druhmi e, je tiež súčasťou prípravy dobrej legislatívy. Ako som už povedal, my nie sme proti príjmaniu legislatívy. Ide len o to, kde dať ten dôraz. A objasnenia môžu pomôcť. Ako som povedal, mnohé zainteresované strany si myslia, že e, táto legislatíva je pomerne zložitá, náročná, že by pomohlo nejaké objasnenie, vysvetlenie. Ďakujem za túto užitočnú prezentáciu a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu nášho programu. A to je bod, ktorý sme mali na dnes e, zo včerajška a to je bod číslo pardon, o doprave preprave odpadu. Je tu zastúpená komisia a myslím, že môžeme začať s prezentáciou komisie a potom by sme začali našu debatu. Takže dávam slovo komisii, aby predniesla túto správu. Ďakujem za to, že ste znovu zaradili tento bod do programu. Je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcel povedať, že by mohlo byť eh, nesprávne podceňovať vašu efektívnosť, a efektívnosť práce vašho výboru z hľadiska časového manažmentu. Naozaj sa veľmi teším, že ste dali sa aj späť do programu. Chcel by som uviesť výsledky tejto správy a tri veci. Chcel by som vysvetliť metodiku, po druhé by som chcel vysvetliť rozsah správy a potom uviezť niektoré hlavné zistenia. Pokiaľ ide o metodiku, je to naša štvrtá správa o preprave odpadu. Je to v súlade s článkom 51 nariadenia za roky 2010 do rokov 2012. Hlavná správa má doplnený veľký dokument s mnohými údajmi. Správa vychádza z dvoch rôznych správ, ktoré musia členské štáty predkladať každý rok. Prvé je len kópia správy sekretariatu Bazelského dohovoru. Tam sú kvantitatívne údaje o cezraničnom pohybe nebezpečného e, odpadu. A potom je to druhý dokument, ktorý je, má formu vyplneného dotazníka. Uvedomujeme si však, že napriek tomu, že je to široký obraz, ktorý je spolahlivý, je tam niekoľko nedôsledností v dôsledku dvoch faktorov. Poprvé, správa členských štátov je základom pre našu prácu a niektoré členské štáty už žiaľ postupujú veľmi neskoro a preto sme nemohli v našej správe ukázať úplný obraz údajov, ale v niektorých prípadoch Eurostat prišiel s odhadmi, ktoré to, ktoré to doplňajú. Potom sú tu ďalšie určité nesúhlasné nesúlad. Ide tu o celkové údaje dovozu a vývozu medzi členskými štátmi, ktoré by sa mali zhodovať, ale nie je to vždy tak. Eurostat to riešil spolu s členskými štátmi a posilnil svoje úsilie, aby zlepšil kvalitu hlásení v nasledujúcom období. Ďalej komisia ukáza, e, uvádza údaje o tvorbe, e, doprave e, nebezpečného tovaru cez hranice. Nehovoríme o nebezpečnom tovare, ktorý, odpade, ktorý sa prepravuje cez hranice, ale nepodlieha povinnosti ohlasovania. Napríklad vývoz nie, nie nebezpečného tovaru do nečlenských štátov CD je zakázaný, ale máme napríklad niektoré, to tam nie je, ale máme napríklad niektoré údaje o ilegálnej doprave. Tak čo sú tie hlavné zistenia? E, poprvé, správa ukazuje, že medzi rokom 2010 až 2012 tvorba e, nebezpečného odpadu zrastla o 20 v roku 2000 2009 došlo k malému poklesu v dôsledku ekonomickej krízy. Potom spracovanie v krajine e, v krajine pôvodu v období rokov 2010 až 2012 90 nebezpečného odpadu bolo spracovaného v krajine pôvodu, ale Luxembursko, Irsko, Marta, Slovinsko mali vývoznú mieru veľmi vysokú, viac ako 30 Väčšina odpadu sa teda spracúva v krajine pôvodu, ale cezhraničný pohyb v EÚ v posledných rokoch vzrastol, zdvojnásobil sa v období od 2001 až 2009 ale došlo k malému poklesu počas našeho e, skúmaného obdobia, tiež asi ako výsledok ekonomickej krízy. Z hľadiska životného prostredia preprava nebezpečného do, e, odpadu na spracovanie v rámci EÚ nie je mimo, nemusí byť vždy zlá. Niektoré členské štáty majú zariadenia na spracovanie takéhoto odpadu, ktoré niektorým štátom chýbajú. A veľmi často najbližšie vhodné zariadenie je možno práve v inom členskom štáte. Asi 95 pre cezhraničného pohybu nebezpečného odpadu sa uskutočnilo medzi členskými štátmi. To znamená, že Európska únia dosiahla sebestačnosť a nepotrebujeme sa spoliehať na kapacitu, ktorá je k dispozícii v neeurópskych štátoch Okrem toho vieme, že EÚ je aj čistým dovozcom nebezpečného odpadu z tretich krajín a v rokoch 2010 až 2012 27 členských štátov dovážalo z tretich krajín a došlo, štátov a došlo asi k 5-násobnému nárastu. Takže pokiaľ ide o legislatívu, ktorú máme, tak tam sa zakazuje u niektoré dopravy, zásielky, najmä do rozvojových krajín, alebo e, vývoz do krajín mimo EZVO. Máme 2500 prípadov nezákonného vývozu v tomto období a vidíme asi 6-násobný náraz od predchádzajúceho obdobia, o ktoré sa spracovalo. Vieme, že tieto údaje o nezákonných zasielkach nie sú obrazom skutočnosti. Koordinované kontroly Impelu ukazujú, že skutočný počet nezákonných zasielok je výrazne vyšší očakávame, že situácia s nezákonnou dopravou, prepravou sa bude pozornejšie sledovať v najbližších rokoch. Od 1. januára tohto roku prvé pozmeňujúce návrhy, ktoré sa prijali v legislatíve v roku 2014, sa začínajú teraz uplatňovať a tieto zmeny poskytujú ďalšie právomoci kontrolným orgánom a žiadajú od členských štátov, aby vytvorili plány kontrol na základe posúdenia rizika. Okrem toho komisia súčasne pripravuje vykonávací akt, kde je korelačná tabulka medzi colnými sadzobníkmi a sadzobníkmi a, a e, odpadu, tak aby sa mohli vybrať vysokorizikové zásielky a ich súlad a skontrolovať ich súlad s legislatívou. Chceme takto posilniť presadzovanie nariadenia a aby bolo v súlade s ďalšími opatreniami, ktoré sú predvídané v akčnom pláne obehovej ekonomiky. Potrebujeme totiž správnu implementáciu. Konáme aj v oblasti dvoch e, tokov nebezpečného odpadu. Je to elektronické a elektrické zariadenia. Naša prepracovaná smernica bola transponovaná členskými štátmi v roku 2014 a tá obrátila dôkazné bremeno na držiteľa odpadu, to je vývozca, keď chce vyvážať ele- použitú elektroniku a kde sa predpokladá, že by išlo o odpad. Očakávame, že táto úprava bude mať pozitívny dopad na zníženie nezákinného vývozu. Teraz druhá línia sú vozidla na konci životnosti. Máme takéto e, právne predpisy aj usmernenia, ktoré platia od septembra 2011 a nie sú, za, a to usmernenie nie je právne záväzné. Myslíme si, že toto usmernenie pomáha znižovať e, počet nezákonného vývozu vozidiel na konci životnosti, ale aby sme mali istotu, tak teraz začíname in, iniciatívu dodržiavania smernice o vozidlách na konci života a zameriavame sa najmä o tie vozidlá, ktorých e, miesto nie je známe. Takto by sme chceli znížiť nezákonné skládky alebo vývoz použitých vozidiel. Očakávame, že výsledky budú známe niekedy na budúci rok. Ďakujem, pán predseda, a som pripravený odpovedať na otázky, ak by nejaké boli. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hoslin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem komisii za túto dôležitú dobrú správu. Myslím si, že tie čísla sú niekedy hrozivé. Naozaj musíme na to pamätať. Hovoríme tu o odpade 150 kg za rok na európskeho občana Hrozné sa mi zdá aj to, že rastie nezákonný vývoz a že došlo k zdvojnásobeniu od roku 2009 2012, takže treba naozaj konať. A správne ste v správe povedali, že to sú ehm, že to vôbec nie sú čísla, ktoré pokrývajú celú oblasť, lebo sú aj nezachytené údaje. Potom sa chcem spýtať, ako to vyzerá s tou prioritou, ktorú máme z agende, to je predchádzanie tvorby odpadu ako môžeme zabrániť vzniku nebezpečného odpadu a chcem sa spýtať, či by sme nemali mať aj nejaký cieľ zníženia tvorby nebezpečných odpadov, aby sme dosiahli nejaký výsledok. A ako si myslíte, že by sa nám mohlo podariť recyklovať tieto nebezpečné odpady, miesto toho, aby sme ich niekde zneškodňovali? pretože neviem, že či to, čo teraz robíme, je také zmysluplné. A potom otázka o údajoch. Správe ste hovorili, že potrebujeme záväznú elektronickú databázu a výmenu údajov, aby sme dosiahli harmonizáciu v Európe. Kedy teda takúto harmonizáciu v Európe podľa vás dosiahneme? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ja mám ešte otázku na komisiu. V štúdii spomínate ne, nezaradený, neklasifikovaný odpad. Je to minimálne percento, ale bojíme sa, že tam vnútri by bolo niečo veľmi nebezpečné. Čo to znamená nezaradený odpad? Máte ešte otázku niekto? Nie? Takže nech sa páči, dávam slovo komisii. Odpoviem najprv na vašu otázku. Nezaradený, neklasifikovaný odpad, pán predseda, to neznamená nič nebezpečné. Je to len to, že nemáme takú nomenklatúru pre tento odpad v našom nariadení, ale sa s tým počíta a hlasia ho členské štáty, len nezapadá do niektorej z týchto kategórií, v ktorých klasifikujeme. Takže to by nás nemalo znepokojovať. Tam nie je problém. Pokiaľ ide o zvýšený počet nebezpečného odpadu, áno, došlo k nárastu, aj preto, lebo naša legislatíva je prísnejšia. Tá klasifikácia odpadu ako nebezpečného sa sprísnila a to znamená, že je oveľa väčšia kontrola zásielok a spracovania nebezpečného odpadu. Preto si myslím, že to, čo my robíme, je, že teraz dokážeme zachytiť viac ako volá kedy. To neznamená, že produkujeme viac nebezpečného odpadu, ale máte pravdu, my by sme sa mali usilovať o zníženie tvorby nebezpečného e, odpadu a v tejto revízii legislatíve upravujúcu odpad, to bola v decembri a čakáme na správu od tohto výboru, tak nedočkavo čakáme, tak tiež navrhujeme, aby členské štáty prijali oveľa silnejšie e, aktivity v oblasti prevencie e, tvorby odpadu. Čiže dôraz bude na prevenciu vrátanie nebezpečného odpadu. S nebezpečným odpadom treba zaobchádzať osobitne, pozorne. Členské štáty aj prevádzkovateľia musia plniť prísnejšiu legislatívu, takže je pre nich výhodnejšie produkovať menej, ale to nestačí treba robiť ďalšie veci. Myslíme si, že aj ďalšie veci by pomohli. V, smernici o odpade, tá aj tá revízia, ktorú navrhujeme, tiež navrhujeme povinnú registráciu, elektronickú registráciu nebezpečného odpadu. A ak toto budeme mať, budeme mať ešte presnejšie informácie a reálnejší, skutočnejší obraz aj signál vyšleme do verejnosti a vy tým vyvinieme tlak na znižovanie jeho objemu. Je tu ešte jedna vec, o ktorej uvažujeme, a to je elektronická výmena o zásielkách odpadu, e, nebezpečného aj nie nebezpečného. A mali, ale špeciálne zameranie bude na nebezpečný a mohli by sme mať takúto elektronickú výmenu harmonizovanú na EÚ úrovni a takto by sme dokázali lepšie vysledovať, ako sa odpad pohybuje medzi členskými štátmi a takto by sme vyplnili tie rôzne prázdne miesta, ktoré veľmi často vidíme v súčasnosti z dostupných údajov E, keď máme údaje napríklad Eurostatu a podobne. Takže áno, je tu určitý problém a my si myslíme, že tie návrhy, ktoré sme podali a tie návrhy, ktoré prídu v najbližších mesiacoch, nám bude možné vytvoriť e, nástroje, ktoré budú túto oblasť lepšie upravovať. Ďakujem. Ďakujeme komisii za túto užitočnú prezentáciu a myslím, že tu môžeme ukončiť dnešné rokovanie. Nasledujúce rokovanie bude 21. 4. apríla, pardon, mája. A ďakujeme všetkým, ktorí tu boli a tu môžeme ukončiť teraz dnešné rokovanie. Ďakujem.